Pan przewodniczący Lawija uważa, że powinniśmy rozpocząć. Pán predseda Lavia sa domnieva, že by sme mali začať povaličky schôdzu podľa dohody našeho spolného A my potom pristúpime k prvej časti hlasovania, e, ktorú bude viesť pán predseda Avia. E, chcem pozdraviť všetkých prítomných a chcem vás informovať, že tlmočenie je e, k dispozícii vo všetkých jazykoch okrem estončiny, malčtiny a, a, e, a galštiny. A takisto naše tlmočenie je E, vysielané prostredníctvom web streamingu. A pokiaľ ide o zápisnice zo 16. apríla 26. maja, tak ich budeme schvalovať na tejto e, schôdzi. A teraz prejdeme ku konkrétnym bodom našej schôdze. A ja dám e, slovo jednej z našich spravodajkyň, aby uviedla jedna z nich, alebo aj obidve, e, túto správu. Vážené pani spravodajky, neželáte si niečo e, na úvod povedať? Pani poslankyňa Zoma, nie? Zomer? Pani môj? Pani poslankyňa môj, chcete niečo? Áno, dobre popoludnie. By to teda bolo možné? Veľmi stručne, prosím. Um, jo, dire... Ďakujem. Chcela som povedať, e, že táto práca bola zdieľaná s mojou kolegyňou pani Zomer a chcela som povedať, že predovšetkým tie hlavné body, ktoré boli podtextom našej tvrdej práce, boli v zásade dve. Išlo predovšetkým o zdravie spotrebiteľov a občanov Európy a potom v neposlednom rade samozrejme aj zdravia zvierat, eh, ktoré sa, ku ktorému sa Európa eh, zaviazala. V tomto prípade nepripúšťame žiadnu komercializáciu a takisto nepripúšťame uvádzanie na trh v Európe akékoľvek meso, ktoré pochádza zo zvierat, ktoré boli klonované. Ide nám o to, aby sme sa postarali o zdravie občanov, ako aj o zdravie zvierat. Vyzývam e, vás preto, aby ste hlasovali podľa svojho svedomia, pretože toto je niečo, čo ovplyvní 550 miliónov európskych občanov. Ďakujem. Bardzo dziękuję pani poseł Zomer. Veľmi pekne ďakujem. A teraz pani poslankyňa Zomer. Ja by som chcela využiť túto príležitosť poďakovať sa svojej spoluspravodajkeni pani Julie Moje za spoluprácu, tiež aj tenevým spravodajcom sa chcem poďakovať z oboch e, výborov. Spolupracovalo sa nám veľmi dobre. Chcela by som vás, kolegovia, vyzvať, aby ste podporili naše kompromisy. Žiadame si to veľmi prísne úpravy. Nemôžeme sa predsa tváriť nevinne a tvrdiť, že síce my neklonujeme, ale v podstate budeme dovážať potom výrobky, v ktorých budú prvky geneticky modifikovaných organizmov, či už sú to potomkovia zvierat e, alebo potom potraviny e, vyrobené z takýchto organizmov. Ak sme protiklonovaní, tak musíme byť jednoznačne protiklonovaní vo všetkých podobách a musíme dodržiavať tieto prísne pravidlá, ktoré sme vyrokovali v našich kompromisoch a musíme ich podporiť v tomto hlasovaní a tým navrhnúť aj celému plénu parlamentu, aby vo rovnako. Myslím, že E, naše európske hodnoty e, sa musia v tomto smere presadiť. Sme síce e, za náš sektor priemyslu, ale sme aj za záujmy našich spotrebiteľov. Tých chceme chrániť. Myslím, že to, čo je zakotvené v charte základných práv a čo napokon vychádza aj z nášho morálneho presvedčenia, by sa malo preukázať aj v tomto hlasovaní. Chcem požiadať kolegov, aby potvorili vyrokované kompromisy. Bardzo dziękujemy. Veľmi pekne ďakujem. A určite e, ešte vám poďakujeme aj na konci hlasovania. A teraz prejdeme priamo k nášmu hlasovaniu. Kompromis 1 budeme hlasovať elektronicky. Kompromis 1. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Končím hlasovanie. E, schválený kompromis. A teraz prejdeme ku kompromisu 2. Otváram hlasovanie. Kompromis 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. kompromis schválený. A teraz prejdeme k pozmenujúcemu návrhu 125. Hlasujeme rukou, zvihnutím ruky, kto je za. Ďakujem, kto je proti. Schválený. Kompromis 3. Otváram elektronické hlasovanie. Kompromis 3. Končím hlasovanie. schválený. Teraz prejdeme k pozmenujúcemu návrhu 21. Predniesla ju spravodajkyňa, kto je za, proti, zdržali sa, schválení. A teraz prejdeme k pozmenujúcemu návrhu 122, to sú tri pozmenujúce návrhy, 22 a ďalšie dva, ktoré sú identické, kto je za, 22. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Schválené sú. Prejdeme k 23. tiež predložili spravodajky za, za, proti, schválený. Teraz prejdeme k pozmenujúcemu návrhu 151. Kto je za? Kto je za? Proti? zamietnutý. Kompromis 4. Elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie o kompromise 4. Uzatváram hlasovanie. Kompromis prijatý. Przechodzi. Kompromis prijatý a teraz prejdeme pozmenujúcemu návrhu 159 odpadá pozmenujúci návrh 26. Kto je za? Za. Proti. Schválený. Pozmenujúci návrh 20. Predložili spravodajky. Niekto je za? Ešte raz, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Pozmenujúci návrh 27. Za. Proti prijatý. 163 za, proti, zamietnutý. To 64, 165, 166 spoločne za, proti, Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 29 za. Proti. Schválený. Pozmenujúci návrh 177. Proti. Zdržali sa. Schválený. 168 za, proti, schválený pozmenujúci návrh. 30 za, proti, schválený 14 za, proti, trnástka, Inta, áno. Kto je za? Proti? Overíme si hlasovanie elektronicky. si návrh 14. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. Pozmenujúci návrh 170 za, proti, schválený. Pozmenujúci návrh 171, kto je za, proti, schválený. Pozmenujúci návrh 31, spravodajky neho predložili, kto je za, proti, zdržali e, schválený. 172 za, proti, prijatý, 34, spravodajkyň, za, proti, schválený, som veľmi rád, že môžem odovzdať slovo predsedovi Lavíjovi. Je to veľké, veľká čest, že mu môžem dať slovo. In favor. Návrh 40 to je za. Proti. Zdržali sa prijaté. Kompromis 5. Kto je za? Prepašte, musíme hlasovať elektronicky. Nech sa páči. Pani ne, prepášte pán predseda, ja som stratila svoju kartičku. Prosím, započítajte môj hlas. <laughs> OK, the vote is closed. Koniec hlasovania. Žiaľ, žart zo sály sme nepočuli. Zaznel bez mikrofónu. Kompromis 6. Opäť hlasujeme elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. The vote is closed. Konec hlasovania prijaté. Návrh 49. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 50. Kto je za? Proti? Prijaté. Návrh 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 3, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 4, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 7. Hlasujeme elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 55. Kto je za? Proti? Overíme si. Nech sa páči. Hlasujte. OK. the vote is closed. Konec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej nasleduje návrh 70, kto je za? 70, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Ďalej návrh 71, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 72, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej, pozmeňovací návrh 85. Kto je za? 85, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? prijaté. Ak si to želáte, môžeme si overiť. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej. Návrh 93 pána Tarabelu. Kto je za? 93, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 10, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Ďalej návrh INTA 3, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 90. Želáte si overiť eh, INTA 3. Nech sa páči, hlasujte. Konec hlasovania. Prijaté. Prepačte, je mi to ľúto. návrhy 95 a 96 spolu, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Ďalej návrh 11, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh INTA 4, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Ďalej návrh 102. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 103. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ďalej nasleduje návrh 105. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 106, pardon, 110. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. A teraz pristúpime k záverečnému hlasovaniu, ktoré bude elektronické. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz budeme hlasovať o uvedenom ustanovení 3a. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Teraz budeme hlasovať o návrhu legislatívneho uznesenia v takto pozmenenom znení. Kto je za? Pardon, prepáčte, hlasujem elektronicky. Everybody had voted. The vote is closed. Koniec hlasovania. Prijaté. Blahoželáme obom odajkyniam. No? Chiusa. Dobbiamo sospendere la riunione Envy, ci vediamo alle 4 con il... Eh, okay, before closing the meeting, I have to remember... To... Musím ešte pripomenúť poslancom výboru NV, že začíname o 16. hodine stretnutie s pánom komisárom Velom. Chceme vás vyzvať, aby ste boli teda prítomní na schôdzi s komisárom Velom o 16. hodine.